So, schönen guten Morgen. Darf ich alle bitten Platz? Takže vám prajem príjemné dobré ráno. Chcel by som všetkých požiadať, aby ste zaujali svoje miesta. Recht herzlich willkommen heute zu unserer dem Takže dovolte, aby som vás privítal na našom vlastne už prest e, v poslednom naš, e, zasadnutí nášho výboru. Dnes máme pomerne e, stručný program dnešného rokovania. Takže máme schválenie zápisnice, potom elektronické hlasovanie potom máme európsku štatistiku na programe a potom vlastne opačne koordinácia sociálnych, systémov sociálneho zabezpečenia a európskej štatistiky. Takže toľko k dnešnému programu. Chceli sme urobiť aj také family foto, fotku spoločnú. Dúfam že všetci ešte prídu, tak aby sme boli v plnom počte na túto fotografiu. Hneď tesne po hlasovaní by to malo byť. Takže to by bolo asi všetko, čo tu ešte máme. Ja budem hlasovať dobre. Takže vás teraz všetkých vítam ešte raz v našej dnešnej sále. Máme tu aj návštevníkov, neviem ko, ko, koho poslancov, ktorý poslanec vás pozval, je pán Tetien, má tu návštevníkov, tak vítajte v našom výbore, ale dnes to bude asi zasadnutie pomerne krátke. Takže sme chválili zápisnicu 28. marca. Sú k tomu nejaké pripomienky alebo nejaké dodatky? Nie je tomu tak. Tým je zápisnica prijatá. Teraz e, by som prešiel k bodu z koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia. Máme tu hlasovanie. Ako hlasovanie sa nemôže uskutočniť, pretože ešte bude tieňové, stretnutie tieňových správodajcov. Takže hlasovanie bolo zrušené. A tým pádom o tomto dnes nemôžeme hlasovať, pretože ešte sú potrebné ďalšie rokovania. Ale pán Lambert požiadala pani Lambert, aby čin ako, áno, ako to budeme robiť, či nie, áno, budeš mať, či nebude, dobre, tak ne, nemá e, stanovisko, takže tým sme to, alebo pozmeňujúci návrh, tak sme to tým pádom vybavili a tým pádom budeme túto otázku riešiť na ďalšom zasadnutí nášho výboru. Vidíme, ako sa veci ďalej vyvíjajú. ale môže sa stať, je tu veľké nebezpečenstvo, že sa nám nepodarí napokon ešte dokončiť v našej, legislat- našej legislatúre celý tento materiál. Teraz s tým sa dostávame k bodu číslo 5 dnešného programu, to je európska štatistika, k tomu je hlasovanie. Toto je elektronické hlasovanie. Je to jedno jediné hlasovanie. OK. Dann, wer dafür ist, bitte ich um... Takže požiadal by som vás tých, ktorí sú za, a teda samozrejme tých, ktorí sú proti, budem žiadať. Oj, oj, oj. Das ist ein Ergebnis 41 zu 2, damit ist... No to je výsledok 41-43, takže prijaté to bolo. Blahoželáme spravodajcovi Tomáš Štamašovi Meseričovi, ktorý žiaľ dnes nemôže byť prítomný. A tým vlastne sme vybavili dnešný program. A teraz bolo by dobre, keby sme urobili, to bolo moje najkra- najkrajšia, schôdza za celé moje obdobie poslanecké a teraz všetci by sme sa išli odfotiť spoločne a pre- budúca schôdza je 15.4. v Štrasburgu, takže tam musíme otázku agentúr uzavrieť, teda tých zodpovedných za agentúry. Ale teraz vás všetkých volám a prosím, aby ste prišli pred miestnosť, aby sme tú tzv. našu rodinnú fotografiu si urobili, alebo tu prísť hore na vyššie poschodie.